vypla. Komisia bude naďalej pracovať na procese zjednodušovania, ale veľmi obozretne bude sledovať lekcie, ktoré sa naučila z minulosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Rozprava končí a hlasovanie sa bude konať o dva týždne v Bruseli počas plenárneho zasadnutia. Rozprava pokračuje zajtra v útorok 20. apríla od 9. do 1. a potom od 3. do 8.30 večer a potom od 9. do polnoci. Program plenárneho zasadnutia bol už zverejnený, nájdete ho na intranetových stránkach a internetových stránkach Európskeho parlamentu. Rozprava aj zasadnutie končí. Ďakujem aj tlmočníkom.